slobody pre rozhodnutia v zmysle článku 70a rokovacieho poriadku o prijatí medziinstitucionálnych dohôd, pokiaľ ide o mandát v rámci troch e, zákonodárnych postupov. Tri návrhu, návrhy boli preložené do všetkých úradných jazykov EÚ a možno ich nájsť na internete. Budú považované za prijaté, ak niektorá frakcia alebo 40 poslanci do 48 hodín nepodajú e, návrh na rozpravu a hlasovanie. Sú to nové návrhy k tzv. želaniam na dohody v prvom čítaní. Je to na uh, Seance on Direct, to znamená uh, plenárne zasadnutie naživo na internete. 48 hodín je lehota na podanie e, na e, žiadosti o hlasovanie zo strany 40 poslancov alebo jednej politickej skupiny. Ak sa tak neudeje, bude to prijaté. V útorok v zmysle článku 74 spolu s uznesením rady bude podpísaných 7 e, právnych aktov, bolo podpísaných 7 právnych aktov Tie sú priradené k zápisnici tohto zasadnutia. Teraz program tohto plenárneho zasadnutia.